Spravodajca, hlasovať sa bude zajtra na poludne. Teraz tu máme správu Cornelisa Vysera o zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení. Náš spravodajca bude nahradený pánov Fraga Esteves, ktorá, sa, ktorá má slovo na 4 minúty. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, by som chcel, chcela poďakovať spravodajcovi za spracovanie e, toho návrhu na báze návrhu e, komisie. E, ide o rozpracovanie rybolovných zón a použitia technických mm, metód a myslíme si, že tento návrh je celkom priateľný. Dúfam, že bude priateľný pre všetkých a bolo by dobré, keby sa obmedzilo, obmedzil tento návrh komisie na práve tie technické detaily a, a definovanie podrobností. Mm, takisto e, by bolo vhodné stanoviť napríklad minimálne štandardy, e, pretože e, v komitológii zohráva úprava týchto drobných technických detálov čoraz väčšiu, čoraz, čoraz väčšiu úlohu, respektíve zabera čoraz viac času. No a um, hovorím napríklad o zelenej knihe na reformu spoločnej rybolovnej politiky. No a keď hovoríme o reforme akejkoľvek politiky a nadovšetko politiky spoločnej, je celkom jasné, že um, by sme mali hovoriť, alebo teda, že sa bude vždy hovoriť o určitej teritorializácii uh, povinností a právomocí, o Eh, presune právomoci medzi členskými štátmi a európskou rovňou a naopak. A preto si myslím, že by bolo rozumné, keby lokálne eh, druhy rýb napríklad boli riešené na regionálnej úrovni a tieto prípady eh, tých by bolo povedzme menej a spoločné opatrenia napríklad eh, ohľadom predaja eh, tých väčších druhov, tie by sa mohli rozhodovať na európskej úrovni a mohol byť do toho zasahovať napríklad aj Európsky parlament. No a pokiaľ ide o tie zmeny, ktoré eh, zaviedol výbor pre rybolov, tam bola snaha zaviesť proces komitológie do, do aspektov, ktoré nie sú úplne detailné, teda v rukách rady by mali zostať v podstate len tie základné normy, tie základné úrovne. Sú teda veci, ktoré sa týkajú prostriedkov určitých typov sietí, ktoré by sa mali riešiť e, na, na rade, teda, teda prostredníctvom komitológie. No a e, zatiaľ nehovoríme ani o politike kontroly, kde by mali členské štáty eh, tiež mať možnosť zasiahnuť, eh, pretože tie flotily sú v podstate ich. No a mm, my, by, eh, my sa teraz nachádzame v podstate na konci procesu, ktorého, ktorým, sa procesia, ktorým sa komisia snaží upraviť tento celý systém. A, a vytvárajú sa rôzne normy na to isté v rôznych oblastiach. Toto, mám taký pocit, e, mm, ohrozuje celú, celú budúcnosť spoločnej politiky rybolovu, e, pričom sa blížime k tomu dátumu 2012, kedy dôjde k e, komplexnej reforme. reforme. Pokiaľ ide o tú myšlienku jednotnej siete, tak si myslím, že je dobré, aby tento systém, čo by bolo dobré, aby takéto niečo existovalo, aby mohli e, lode mať na palube viacero sietí. A komisia by tu mala e, preukázať určitú chápavosť. Ďakujem, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia. Dovolte mi poďakovať spravodajcovi pánovi, pani Frage a pánovi Fiserovi aj výboru pre rybolov k návrhu tejto správy na technické opatrenia pre Atlantické a Severné more. Je to veľmi technická oblasť a zachovanie e, prostriedkov v Atlantiku a v Severnom mori e, nás veľmi zaujíma. V legislatíve spoločenstva opatrenia e, sa týkajú rozličných nariadení, 1998 technické nariadenie nariadenia pre Atlantik a Severné more, dodatočné technické opatrenia, a nariadenia pre zachovanie e, tuniakov a tiež e, je tam množstvo technických e, konzervačných opatrení. Okrem tohto legálnej komplexnosti súčasné pravidlá v niektorých prípadoch sú veľmi zložité a ťažké na presadzovanie a kontrolu. Komisia prijala návrhy pre nové nariadenia o technických opatreniach v pre oblasť Atlantiku 4.6.2008 v roku 2006 a 2007 spoločne so skupinami a je to jeden právny akt, ktorý potom bude právne konzistentný. Okrem toho návrhy 6 e, zjednodušuje a zefektívňuje rozličné pravidlá. Zvlášť sme venovali pozornosť e, e, zjednodušovaniu kontrol a zredukovaniu nákladov pre rybárov. Sú tu niektoré dotočné pravidlá na zníženie vyhodených rýb, napríklad je tu právny rámec pre skutočné teda uzatvorenia v reálnom čase, to sa týka Severného mora. Takisto sú tu rozhodnutia, ktoré sa týkajú všeobecných ustanovení a komitológie, to sa týka špecifických ustanovení, to je podrobnejšie. E, snažíme sa vyhýbať mikromanagementu a tento prístup je podporený v vašom pri, e, vašej správe. A tu hovoríme o podrobných opatreniach. Komisia v rámci reformy CFP nechce pokračovať s slabými opatreniami na politickej úrovni, ale berúc do úvahy e, ten bod, ktorý sa týka komitológie. Komisia je pripravená preštudovať si všetky postupy, ktoré pri zachovaní komitológie pre technické pravidlá umožňa na úrovni rady hovoriť o všetkých e, veciach, ktoré sú sociálne alebo politické. Komisia môže čiastočne akceptovať návrhy 2 a 3. E, to ide o ilustráciu e, nástrojov a špecifických ustanovení, ktoré sa týkajú trhu, minimálne stavy rozličných rôznych druhov a pokiaľ ide o politiku toho vyhadzovania, tu navrhujeme nové pravidlá týkajúcich sa uzatvorení v reálnom čase, preto aby sme zredukovali tieto postupy opatrenia sú považované za efektívne nástroje, aby sme znížili e, úroveň tých vyhodených rýb a tieto pravidlá, ktoré sa týkajú tejto oblasti, e, sa budú presadzovať. Z tohto dôvodu komisia nemôže akceptovať návrhy 4, 5, 21, 23 a 24. Avšak 20 e, tu chceme, eh, si myslíme, že ten vedľajší eh, úlovok je akceptovateľný a druhá časť pozmeňujúceho návrhu sa týkajú výnimiek parametre takýchto výnimiek, ale si vyžadujú ďalšie štúdium a podrobnejšiu, eh, teda podrobnejšie preskúmanie. Komisia hlavne pre inšpekčné dôvody chce implementovať um, pravidlo rovnakého rozmeru a sme pripravení skúmať výnimky pre špecifický rybolov tam, kde je to odôvodnené a kde sú uvedené argumenty a kde sa berú do úvahy argumenty v návrhu 11. E, Toto bude súčasťou regionálnych e, nariadení. Ostatné aspekty návrhu sú veľmi technické, je tam veľa podrobností, to sa týka výroby a používania nástrojov v Atlantiku, teda rybných nástrojov v Atlantiku. Sú to veľmi technické prvky, ktoré sú v návrhu. Je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, kde ktoré smerujú k zlepšeniu uh, celého materiálu a mám výhrady, pokiaľ ide o 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 22. Technické pravidlá na základe vedeckých dôkazov zjednodušiť porovnanie súčasnej legislatívy umožňa uh, zlepšenie kontroly uh, v reále a pomôžu rybárov. Komisia nemôže akceptovať pozmeňujúce návrhu 19, keďže sú už obsiahnuté v politických dohodách v rade a na základe vedeckých dôkazov a nových informácií, teda máme nové informácie, ktoré um, zdôvodňujú takéto úpravy. 27. môžeme podporiť a ide o zavedenie nových technických opatrení. Komisia súhlasí s posunutím vstupu do platnosti, aby mali rybári dosť času na prispôsobenie sa. E, ďakujem spravodajcovi a výboru za prácu na tomto návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz máme pred sebou ešte jedného rečníka, pána Kazaku, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi poďakovať komisii za túto legislatívnu iniciatívu, ako aj e, spravodajcovi, e, ktorého dnes zastupuje pani Praga. Je naozaj pravda, že bolo urgentné pristúpiť k istému zjednodušeniu celej škály, e, teda celého spektra existujúcej legislatívy v tejto oblasti, ale musíme ísť e, o krok ďalej v dvoch konkrétnych oblastiach. Najskôr e, odpad, alebo odpad teda pri rybolove, akým spôsobom budeme tu postupovať. Ak zakážeme akékoľvek odhadzovanie rýb, alebo teda odpad, odpadov, to je teda otázne, či to spraviť. A po druhé, rešpektovanie prísnejších štandardov s ohľadom na akékoľvek európske e, flotily, e, ktoré fungujú aj mimo e, vôd spoločenstva. To sú tie podstatné veci. Ďakujem pánovi Kasakovi teraz každý aj pani Doyle. Thank you indeed, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam tieto opatrenia, aby sa podporili tieto postupy, kde sa minimalizuje škoda na ekosystémoch. Tuto umožňujeme zodpovedný rybolov, maximalizujeme e, ten výnos a minimalizujeme e, tieto, e, tieto úlovky. Musíme zabraniť navyšovaniu tohto odpadu čo najskôr. Je to um, naša silná stránka ale dodatočné komplikácie, keď máme e, vyprodukovať tak teda legislatívu, táto musí byť koherentná. Máme špecifické, e, teda sú tu špecifika a expertíza, ktorú môžeme poskytnúť e, priamo v reálne a musíme odolať tomu pokušeniu mikromanagementu. Keďže poslednýkrát hovoríme o rybolove počas tohto mandátu, chcem poďakovať komisii za veľkú prácu v tejto oblasti, za za čas a pozornosť, ktorú ste venovali výboru pre rybolov. Vždy ste, vždy ste boli k dispozícii, to si veľmi vážime. V porovnaní s ostatnými komisármi, teda je to veľký rozdiel. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel e, poďakovať pani Devi za jej milé slova a chcel by som povedať, že pokiaľ ide o toto nariadenie, eh, hovoril som to v úvode, komitológia má zjednodušiť eh, zložitý systém príjmania rozhodnutí v technických eh, oblastiach, ale súhlasím s tým, že musíme mať postupy, ktoré budú fungovať a umožnia nám, aby sme hovorili o tom aj na úrovni rady a to o akejkoľvek veci, ktorá je dôležitá a teda je aj politického charakteru. Pokiaľ ide o odpad, e, v oblasti rybolov už sme začali s opatreniami na zredukovanie tohto odpadu. Ide, týka sa to teda Severného mora a ide o plán na záchranu tuniaka. No a máme ďalšie návrhy, napríklad zákaz high grading, teda všeobecne platí Navrhuje sa to na rok 2010 a dúfame, že túto tému holistikly preberieme, keď sa bude hovoriť o CFP s ohľadom na to, aby konečný e, výsledok viedol k eliminácii toho odpadu. A chcem poďakovať členom parlamentu, hlavne členom výboru pre rybolov za podporu, ktorý, ktorú preukázali voči komisii, keď sme riešili niekedy veľmi zložité a politicky citlivé veci, ktoré sa týkajú rybolovu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Fraga, STV dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať pánovi komisárovi najmä za jednu vec, e, za to, že e, komisia je ochotná e, znova pouvažovať nad záležitosťou tej komitológie a ja by som chcela len objasniť, že táto diskusia v parlamente, v podstate vo výbore pre polnohospodárstvo, ukázala, že tá, tento úmysel komisie Eh, je v podstate reflektovaný už aj v zelenej knihe reformy eh, spoločnej eh, rybolovnej politiky. Teda je tam určitý záujem a je vidno, že tá, že tá komitológia je predsa len zaujímavá. No a ten proces spolurozhodovania, kde parlament zohráva svoju úlohu, je veľmi dôležitý aj v hm, rybolove, ale môže spomaliť celý proces je to samozrejme pravda, iste so mnou súhlasíte, že veľmi často síce chceme tú právomoc mať, ale v spolurozhodovaní sa to celé zdrží. E, takže e, preto e, v podstate aj komisia to vidí, že sa aj tie návrhy vracajú, musí predkladať znova. No a ja chápem to, čo pán komisár hovorí, že nariadenie tak technickej povahy ako toto, musí eh, obsahovať prvky, ktoré sa budú riešiť komitologou, teda, ktoré, sa budú meniť komitologicky. nemôže sa všetko riešiť eh, len spolurozhodovaním a my v parlamente tiež nie sme vždy vybavení na to, aby sme eh, zvažovali všetky tie absolútne technické záležitosti, ale hm, toto všetko chápem. No a aby som uzavrela, pokiaľ ide o tú jednotnú sieť, ja by som e, chcela poďakovať, pán komisár, aj vám, aj e, výboru pre, pre rybolov. E, výbor v podstate uzavrel, že ide o vec kontroly. Všetci chápeme, že téma kontroly je veľmi citlivá, pokiaľ ide o túto jednotnú sieť a práve táto jednotná sieť spôsobuje najväčšie problémy. No a Nechceme sa vyhýbať debatám o tejto otázke kontroly a inšpekcií. Bude to ešte treba rozpracovať. Každopádne ma ďakujem. Ďakujem pekne, končím rozpravu a zajtra budeme hlasovať na poludnie. Teraz budeme hovoriť o šiestich posledných správach, ktoré sú na programu na programe a aby sme e, to skončili na čas, tak máme 10 minút na jednu správu. Sú to krátke predstavenia alebo stručné prezentácie týchto správ. Takže